Colleghi, buongiorno. Cominciamo subito questa ultima sessione. Kolegyne, kolegovia, začneme našim posledným blokom zasadnutia. Včera sme mali veľmi plodný, nabitý deň. Na záver sme mali e, prednášku, v ktorej sme sa dozvedeli, akú úlohu môže zohrávať občianská spoločnosť pri podpore obetí. Aká je úloha občianskej spoločnosti pri boji proti mafii? A aká je úloha občianskej spoločnosti, tak povediac, e, e, ako zomknutý blok proti organizovanému e, zločinu a mafii? Sme presvedčení, že je nemožné tento boj proti organizovanému zločinu prenechať len, eh, len justícii. Je dôležité aj eh, občianskú spoločnosť zapájať do tohoto boja. Táto by vlastne mala zohrávať eh, kľúčovú úlohu. Dnes je tu s nami Bern Finger, riaditeľ z BAK Berlín. Z... A takisto tu máme Eh, Oliviera de Lotto, ktorý je s prezidentom Terra del Fuoco. Toto sú eh, dvaja, eh, dvaja rečníci, ktorí, z ktorých prvý bude hovoriť o úlohe občianskej spoločnosti. Tieto obe situácie sú, môžu fungovať i paralelne. Bernd Finger aj Oliviero a Lotto budú mať každý po 15 minút. Potom budú hovoriť koordinátori v, v okruhu otázok a potom ďalší kolegovia. A na záver hostia budú mať možnosť e, reagovať na prípadné otázky. Začneme teda hneď e, a dám slovo Berdovi Fingerovi, e, ktorý je riaditeľom kriminálneho úradu v Berlíne. Ja, um, good morning. Um, I'm Bernd Finger. And... Dobré ráno, volám sa Bernd Finger a teší ma byť v Európskom parlamente. Už 43 rokov som uh, policistom. Mojou centrálnou témou je organizovaný e, zločin gengy. Som uh, zodpovedný za boj proti organizovanému e, zločinu v hlavnom meste Berlíne. Moja, e, moje, moje hlavné oddelenie v Nemecku na boj proti organizovanému zločinu chcem sa ospravedlniť, ale e, dám prednosť Nemčine. A ďakujem vám za pochopenie. Takže prejdem do Nemčiny. E, pri príležitosti 20. E, výročia e, zavraždenia Giovanniho Falconeho a Paula Borsellina. Chcel by som na úvod povedať o našej základnej pozícii práve tu na pôde Európskeho parlamentu. Podľa nás je boj proti kriminalite vlastne praktikované na ochranu ľudských práv. Štát ako súčasť e, spoločnosti má úlohu e, chrániť ľudské práva a slobodu prejavu. Teda štát musí byť aktívny, keď sú tieto ohrozované. Človek má právo na to fungovať bez útlaku, e, mať prístup k bytu, k bývaniu, k obžive, vzdelávaniu, k rovnakým príležitostiam a k životnému prostrediu. Toto by som ešte rozvinul. Kriminalita a hlavne kri- organizovaná kriminalita vo svojej pokročilej globalizovanej forme ohrozujú tieto ľudské práva. Vytvára vlastne útlak a vykoristovanie, ničí pravidelné pracovné miesta, E, drží ľudí v strachu a v, e, až e, do vraždenia. Zabraňuje sa tu transparentnosti, ľudia sú v závislosti, a v chudobe a pritom sa tu ešte maximalizuje profit zločincov, podkopáva sa ústava a demokracia, bráni sa tu rovnosti vzdelávania s ničí sa legálny hospodársky systém kvôli nenásytnosti, bráni e, slobode prejavu. Pripomeniem len viaceré vraždy e, novinárov, ako aj spisovateľov na celom svete. To je hlavne dôležité pri krajinách bez e, dlhej demokratickej tradície je to všetko hlboko zakorenené i tu v strede Európy, aj v samotnom Nemecku, kde mafiáni, práve mafiáni, e, odvolávajúca na právny štát, vedú e, procesy proti e, vydavateľstvám a médiám, ktoré popisujú ich činnosti. A vyšetrovateľov v tejto veci nemôžeme nechať samotných bez sociálnej spravodlivosti a rovnosti príležitosti e, tu nie je legitimita štátu a ani rozšírená kultúra legálnosti. Právny štát vždy si nájde svojho partnera v sociálnom štáte, vzájomne od seba závisia a doplňajú sa. Náš boj za legálnosť preto vyhráme len vtedy, keď to spojíme s bojom za sociálnu spravodlivosť a ochranu nášho prostredia pred vykoristovaním a ničením. Musíme sa teda spojiť a chrániť tých bezbranných, aby sme im dali hlas, ktorý e, pod tlakom zmlkol, dokonca i e, s cieľom e, ekonomicky prežiť. Keď budem citovať vlastne hnutie Occupy Wall Street, my sme tých 99%, nech e, sa spoja civilné energie, ktoré inak inú rôznymi smermi. Pochopme, že e, viac e, hlasov v európskom priestore je i príležitosť na demokratický pluralizmus. Ale neúnavne a v solidarite snažme sa týchto 99% spájať proti všetkým formám vykoristovania ľudí ľuďmi, osobitne organizovaný zločin za, e, je predstaviteľom a systém, systémovo takto pôsobí. Len spoločne štát a občianská spoločnosť máme možnosť zvládnuť túto prácu. A teraz, ako policista eh, hlavného mesta eh, Berlína, by som vás rád eh, uviedol do praktickej časti tejto problematiky. Počuli sme tu mnohé o dôsledkoch organizovanej kriminality, ktorá môže byť strašná. Chcem vám ukázať kapitolu, ktorá by vám mohla dodať odvahy. Ukázala by vám, že existuje východisko, keď sa spojíme. K tomu vám v krátkosti popíšem e, berlínsku situáciu, ktorá nás na túto cestu vlastne inšpirovala. Na rozdiel od mnohých iných úvah a e, tlačových komuniké, ktoré k téme talianskej mafie e, zanedbáva e, nemecké mediálne prostredie. Už v 80. rokoch e, existovala vyšetrovacia skupina Berlínčania v Berlíne, ktorí sa zaoberali v, výlučne talianskou mafiou a na začiatku roku 2000 sme tu mali systém včasného varovania pre takúto kriminalitu a pre Berlín i celé Nemecko sme e, vypracovali vyhodnocovaciu správu, ktorá sa zaoberala e, kriminalitou e, gangov a prepojením s mafiou. Všetci poznáte rok 2007, šestnásobná vražda v Duisburgu, Da Bruno. Prvé správy, ktoré boli na druhý deň v médiách, E, boli o pozadí dlhodobých e, rodinných prepojení z nepriateľených rodín v oblasti Stuttgartu, Duisburgu, Berlína. Porovnali sme berlínske poznatky i s ďalšími a konštatovali sme, áno, v Berlíne máme vyšetrovanie proti e, členom Camory, Nrangetti, Cosa Nostri a ďalších e, mafiánskych skupín a v čase e, v, v tom čase ich delikty boli v oblasti e, falšovania peňazí a falšovania značiek aut. Neboli tu však žiadne dôk, dôkazy spájajúce ich s vraždami v Berlíne ale v berlínskej tlači sme to rovnaký deň mohli sa dočítať, že Drangeta má 30 e, oporných pracovisk v Berlíne, to bolo ale pritom nesprávne, e, nesprávna informácia v tlači, e, ktorá bola rýchlo aj korigovaná. Každopádne viedla k intenzívnej verejnej diskusii E, to bolo v tejto prvej fáze krátko po Duisburgu veľmi negatívne, pokiaľ ide o pocit bezpečnosti ľudí v Berlíne. E, veľmi sa to dotklo e, hlavného mesta. Potom po ďalšom vyhodnotení i medzinárodnej, na medzinárodnej úrovni sme skonštatovali, že neexistujú dôkazy vedúce k hlavnému mestu Berlín po týchto vraždách v Duisburgu. Avšak ja som sa rozhodol 28. E, e, usporiadať tlačovú konferenciu, pretože som vo veľkých nemeckých e, denníkoch čítal, že pri každej návšteve pizzerie vlastne platíte mafiu, že treba premýšľať o nákupe talianského tovaru alebo e, o kontaktoch s Talianmi. Všetko to môžu byť totiž mafiáni. Takto špekulovali médiá. A to som nechcel pripustiť, preto som bol e, ako vedúci nášho oddelenia proaktívny, oslovil som médiá v hlavného mesta a povedal som, že toto všeobecné obvinenie talianskej komunity e, odsudzujem, chcem túto komunitu chrániť, chcem, e, aby sme boli vecní, transparentní, bez preháňania, ale aj bez toho, že by sme veci podceňovali. Hovoriť o kriminalite mafiánskeho typu v Nemecku sú e, prepojenia a, e, a kroky vedúce k týmto organizovaným skupinám, Camoran, Drangheta, Cosa Nostra, a najlepšie by bolo, domnieva sa nemecká policia, keby bolo e, informované e, obyvateľstvo ktoré, e, Nemecka, ktoré spolupracuje s políciou, pretože to je najlepšia obrana proti tejto forme infiltrácie organizovanej kriminality. Vytvorili sme za niekoľko hodín prevenčný koncept, niekoľko dní po uh, Duisburgu. Uh, išlo nám o tom, že pre nás izolácia neznamená omerta. Konsekventné útok, uh, za, uh, využitie občiansko politickej angažovanosti a boj proti organizovanej kriminalite formou vysunutej ruky. Následný deň bola v Berlíne tlačová konferencia e, pod názvom Iniciatíva Mafia nie ďakujeme. Iniciatorkou bola pani Laura Garavini a ďalších šesť talianských gastronómov. Podľa vzoru Radio 500 sme hovorili o tom, že sa nebudú, nebude platiť výpalné, Italiani hovorili, že sa ich veľmi dotkli vraždy v Duisburgu a celkom dôrazne chcú vyhlásiť, že sa e, konsekventne dištancujú. To som veľmi, veľmi e, vítal, pretože takúto angažovanosť občianskej spoločnosti som práve čakal. Dohodli sme sa e, na zabezpečovaní be e, bezpečnosti E, na jednej strane my, ako e, orgán e, činy v trestnoprávnom konaní a ďalej na druhej strane za zastupcov iniciatívy pani Gavarini. Ako vidíte, to bolo v auguste 2007, 14 dní po Duisburgu, sme mali takéto partnerstvo, takúto dohodu v hlavnom meste s talianskou komunitou. Okamžite sme potom e, vypracovali ofenzívny koncept e, práce s verejnosťou spoločne proti mafii. Zriadili sme informačnú linku, e, takisto z môjho oddelenia sme angažovali konk- konkrétnych informačných partnerov a verejne sme veci publikovali. Takisto sme angažovali špeciálnu jednotku telefonicky prepojených vozidiel, takisto zapojenie internetu, letákov. Všade sme e, v celom meste dali e, plagáty s nápisom Adio Pizza a viedli sme i verejnú diskusiu. Všetci tí, ktorí chceli sa skontaktovať, s touto iniciatívou, mohli sa spojiť s pani e, Garavini, potom so mnou a vždy bola možnosť prostredníctvom tejto iniciatívy priamo hovoriť s políciou alebo e, hľadať kontakt cez iniciatívu, pretože poznáme mnoho ľudí medzi Talianmi i v iných štátoch, ktorí majú veľmi zlý kontakt s vlastnými e, orgánmi v trestnom konaní a e, touto iniciatívou bola vlastne daná výborná možnosť komunikácie. Asi o pol roka neskôr sa, sme boli podrobení prvej skúške, sedem e, vydieravských listov voči e, talianským reštauráciám v Berlíne. Vidíte Berlín, 3,5 milióna obyvateľov spolu e, e s e, neregistrovanými e, obyvateľmi asi denne e, pohyb asi 4 až 4,5 milióna obyvateľov. Toto je oblasť e, vydierania výpalného proti Talian- ďalej 53 ďalších pokusov získať výpalné, tri ťažké prípady podpalačstva, nedovolené držanie zbraní a tak ďalej v roku 2008 boli podozriví zatknutí a e, dostali <coughs> i príslušný rozsudok 2 roky a 5 mesiacov a 5 rokov, respektíve 5 rokov a 3 mesiace. Taliani príslušní k Kamore e, získanie informácií o týchto podozrivých bolo možné len vďaka iniciatíve e, Mafia nie ďakujeme v tom nasledovalo veľké národné i medzinárodné tlačové, e, tlačové echo, tlačová odozva, takže sme ešte zintenzívnili našu snahu. Bol to veľký úspech, že poprvýkrát mimo Taliansku sa v takejto spolupráci podarilo nájsť e, páchateľov e, z, z kruhov mafie. A teraz za 5 rokov existencie tejto spolupráce sme mali 50 podujatí od založenia Berlíne, Roberto Saviano, Tano Grasso, Petra Resky, Jürgen Roth, Claudio Camera, Francesco Forgione a tak ďalej sa zúčastnili Giovanni Impastato, Michele Curto a Rosario Crocetta. To všetko boli prak- toto vidíte, to je e, jeden z letákov pozvánka. Pani e Laroto bude hovoriť o týchto letakoch v osobitnom príspevku. A takisto poprvýkrát e, v Nemecku, mimo Talianska, sa podarilo spojiť viaceré iniciatívy, zaujímavé skupiny spojiť boji proti mafii a, a prepojiť e, občianskú spoločnosť s políciou pomocou takéhoto dojednania. E, hlavné témy boli, ako môže občianská spoločnosť podporiť profesionálov v boji proti mafii, aká je hodnota legality a ako možno bojovať proti organizovanej hospodárskej kriminalite Mafia Free. Získali sme na svoju stranu i e, generálny konzulát Talianska, Italianský kultúrny e, inštitút, e, hospodárske združenia, združenia expatov, cudzincov, tak, aby sme nakoniec postavili na nohy vlastne veľmi rozsiahlý e, rozsiahlu konštrukciu. Teraz skrátim svoje ďalšie úvahy a chcem vám len povedať, že samozrejme Drangheta toto tiež sledovala. Vieme to z, telefónne, z odpočúvania telefónov, vieme to e, od talianských kolegov z Kalabrie, i tam sa e, už hovorí o tom, že lepšie je Berlín obísť, pretože tam je pôda prihorúca pre Ranketu. A to ma teší. Takže na záver len mafia no grazie. Ďakujem vám. Ehm, Ďakujem pekne, pán Finger. Myslím, že táto téma sa dá ešte prehlbiť. Kolegovia podržia, teda položia nejaké otázky. No a teraz dám slovo Olivierovi Alotovi z Teradel Fuoco, ktorý nám povie niečo o tom, čo môže robiť spoločnosť. Ďakujem pekne, predsednička. Chcel by som sa predstaviť, ja som predseda Teradel Fuoco. Je to združenie, ktoré spolu bolo za, spolu založené. Ibra Flair, Flair je znamená Freedom, Legality, Right in Europe. No a včera už Don Luigi Giotti o tom hovoril, eh, prezident zrušenia Libera, že toto združenie bolo založené kvôli tomu, pretože sa snažíme spoločne skutočne spojiť všetky organizácie, ktoré bojujú proti mafie. No a to už, už viac ako 50 rokov je v Taliansku môj predrečník, už to jasne povedal, ide skutočne o spoluprácu rôznych eh, orgánov v boji proti mafii. No a keďže spoločne chceme bojovať proti organizovanej zločinnosti, stratégia, ochranné zložky, eh, policia, súdy a tak ďalej, všetci musia ťahať za jeden povraz. No a tedy sme povedali, že potrebujeme aj eh, kultúrnu prácu maf- proti mafii nemôžeme bojovať len, len zatýkaním, samozrejme aj to je dôležité, ale treba to zlo vykoreniť a preto už pár rokov na tom pracujeme. Sme teda zo Združenia Libera. Libera má 1100 organizácií v celom Taliansku, čiže je skutočne veľmi veľká organizácia a viac ako 40 združení v 30 krajinách pomocou tohto vzniklo tiež. No a to je, podľa mňa, najmä v Európe, ale aj inde, napríklad na Kaukaze. Flair má tri hlavné ciele. Poprvé, ide o veľkú výzvu, ktorá spočíva v tom, že mafia má sídlo v regiónoch, ale tiež tiež naťahuje svoje chápadlá. Mnohí si myslia, že mafia sa týka len južného Talianska. To samozrejme nie je pravda. Fenomén OK je skutočne cezhraničným javom a čoraz viac prieskumov poukazuje na to, že to je cezhraničná záležitosť. Takže cezhraničná zločinnosť je realitou a ak to je tak, tak treba postupovať tak, že kultúrne musíme niečo zmeniť Európe. Treba povedať, že tu neexistuje e, istá forma zla. Je dôležité, aby sme proti tomuto organizovanému zločinu bojovali a že to je súčasť spoločenskej sociálnej práce. Existujú ďalšie organizácie, ktoré sa zaoberajú organizovaným zločinom, ale nie výlučne s mafiou. No a zistili sme, že je množstvo rôznych organizácií, ktoré sa zaoberajú špecifickými, špecifickými oblastiami, ako napríklad obchodovanie s ľuďmi, pretože vidíme, že kde neexistujú takéto organizácie. Tam má mafia dobrú živnú pôdu. No a už dlhé roky sa snažíme proti tomu bojovať. Existuje aj ekomafia, bolo to založené, čiže vykonávajú sa vyšetrenia napríklad v oblasti odvozu a likvidácie odpadov. No a ukazuje sa, že Taliansko je veľmi postihnuté týmto zlom, ale e, že problémy s odvozom odpadu sa rozšírili do celej Európy. Ďalej sa zaoberáme a spolupracujeme s rodinnými príslušníkmi obetí organizovaného zločinu v celej Európe. Snažíme sa, snažíme sa vybudovať novú sieť, ktorá sa zväčšuje. Poviem dve mená, Ilia Politkovská Politkovský, ktorý je bratom novinárky, ktorá bola zavraženou v Rusku. Mali sme pocit, že je dôležité, aby sme niečo urobili. Don Luigi Čoty to povedal už včera, že je dôležité, aby sme sa starali o rodinných príslušníkov, pretože tí, tí sa nachádzajú vo veľmi smutnej situácii, nemôžeme ich nechať osamotených. Nož existujú viaceré prípady skutočne celá paleta malých drám. To sú všetko tak však ľudské príbehy a treba sa o to starať. No a občianská spoločnosť musí robiť svoj diel práce. Ďalej existuje Európska smernica. Už eh, dlhé roky sa na tom pracuje. V minulosti ešte pod vedením komisára Fratýnyho je teda nevyhnutné eh, mať nejaké spolo- pravidlo spoločenstva o konfiškácii majetku mafie. Existuje zákon 109 z roku 96 v Taliansku, ktorý hovorí o tom, že majetok mafie, ktorý je skonfiškovaný, sa má využiť na nejaký konkrétny účel. Takže tie, tieto tovary sú konfiškované, no a vďaka zákonu pod názvom Ronino Foro Čiže vďaka tomuto zákonu je možné využiť tieto peniaze na sociálne účely a to je pre nás veľmi dôležité a chceli by sme, aby sa tento príklad rozšíril aj ďalej. Má to aj veľmi symbolickú hodnotu, pretože mafia má obrovský majetok a keď e, sa tento jej majetok skonfiškuje, a tak to môže prospieť našej, našej spoločnosti, nášmu hospodárstvu. No a hospodárstvo a hospodárske oblasti, ktoré kontroluje mafia, a tak má to samozrejme vysokú hodnotu, napríklad v Vyšnom Taliansku. Mafiánsky bosovia kontrolujú celé hospodárske odvetvia a sú to, a oni ponúkajú mladým, mladým peniaze, ale tým sa spreneverujú peniaze, ktoré patria spoločnosti, ocitajú sa v rukách mafiánov a konkrétne klany vykonávajú svoju moc týmto. No a my týmto zákonom chceme vrátiť skonfiškovaný majetok. To má, podľa môjho názoru, aj vysokú hospodárskú hodnotu. Počuli sme o tom už včera na Pozemkov, ktoré boli skonfiškované, sa teraz vyrábajú, e, vyrábajú biologické plodiny alebo pestujú. Takže to sú dôležité podniky. No a dôležité je, aby a sme majetok mafii dokázali zhábať a skonfiškovať. A keď sú produkty, ktoré sa predávajú v supermarketoch a v obchodoch, ktoré boli vypestované na bývalých eh, pozemkoch mafie, tak je to tiež veľký signál pre spoločnosť. Iste poznáte príslušnosť smernicu lepšie ako ja. Eh, konfiškácia prostriedkov na európskej úrovni eh, sa neočaká, že malo to slúžiť na sociálne účely. To by sme radi zmenili. My sme to v Taliansku spravili trochu inak. Púli sme vybudovali veľmi silný systém, dá sa to nazvať systém, pretože skonfiškovaný majetok vďaka tomuto zákonu 109 z roku 96 eh, slúži občianskej spoločnosti. No a skutočne sme vybudovali eh, systém, ktorý by sme radi preniesli aj na európsku úroveň. Takže spoločne by sme sa mali snažiť niečo dosiahnuť. Je to veľká výzva, ktorá však musí nájsť rozvoj na európskej úrovni. No a samozrejme, treba do toho zapojiť aj občanov. FLAIR je organizácia, kde sú zastúpení hlavne mladí. No a mládež sa pozera na Európu a samozrejme, že vie, že v Európe existujú povinnosti a práva, ale aj povinnosti. No a nie len občianské práva, a nie len ľudské práva, ale aj občianské práva. No už dostávam sa k záveru. Je tu teda veľká výzva, pre ktorou stojíme. Momentálne neexistujú nejaké hospodárske opatrenia, ktoré by podporili naše hnutie. Ja by som chcel uviesť jeden príklad. Európska komisia pred dvoma rokmi zriadila platformu ASEF, to znamená, že všetky členské štáty Európskej únie sa tam 3-4 krát ročne stretnú a vymieňajú si informácie o konfiškovaní majetku. No a aj Libera sa na tom už zúčastňuje a podporuje, komisia podporuje túto prácu v spolupráci s konfiškovaným majetkom mafie, už konala sa tu kampaň informačno-vzdelávacia, no avšak robí sa príliš málo na podporu boja proti organizovanému zločinu. Už nie len policajné sily mali státe v prvej línii, okrem toho, treba podporovať aj sociálne siete, ktoré sa upísali v boju proti mafii. No a tým prídem, e, sa dostávam k záveru a rád zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Loto. No teraz sa e, môžete klásť vaše otázky, ak má niekto otázku. A dve minúty rečnícky čas. E, takže, ak chcete, Môžete položiť otázku, ale stručne, aby sme mali čas ešte na odpovede. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, my sme si s veľkým záujmom vypočuli oboch panelistov, hlavne pána Fingera, ktorý je 43 rokov už členom policajného zboru. Hovoril o prevencii aj proti organizovanému zločinu. No a s, využitím právnych nástrojov. Počas svojich dlhodobých skúseností chcel by som sa spýtať, či sa dá povedať, alebo či on dokáže povedať, ako aké je to v iných členských štátoch, okrem Nemecka, aká je situácia, aká je spolupráca justičných orgánov a policie. Mafia, no grácie, je to dostatočne silné, je to odhodlanie postupovať istou formou vzdelávania Včera sme ho dlho hovorili o tom, čo by sa dalo ponúknuť občianskej spoločnosti. V Taliansku sa to už plánuje čiastočne aj v Španielsku a mohli by to byť európske normy na to, aby sme našli integračný prístup vo všetkých súčasných štátoch. Ďakujem pekne za ALDE. Teraz na dve minúty pán Newton Dan. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán Finger, Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Predpokladám, že ste prišli z Berlína, čo je veľmi dlhá cesta, takže ešte, ešte raz ďakujem veľmi pekne. Avšak eh, myslím, že prišlo k nejakému nedorozumeniu. Toto nie je vypočutie o mafii. Eh, nie sme, nezaujíma nás eh, nejak osobitne Taliansko, aj keď je dobré vedieť, že v Berlíne aktivity Gomory nie sú až také obrovské. Mohli by ste nám povedať niečo o Rusoch, východnej Európe, e, Číne a ostatných, e, ostatných e, druhoch mafie. My sa pýtame na celú úniu a snažíme sa mať nejaký veľ, komplexný obraz. Už vy máte obrovské skúsenosti, ste z najdôležitejšieho hlavného mesta v Európe Určite nám môžete veľa povedať o drogách, pašovaných cigaretách a všetkých ostatných aktivitách. Takže mohli by ste nám dodať niečo k tomu. A pán Alato, ďakujem veľmi pekne, to bolo veľmi e, zaujímavé. Ja som zatiaľ nepočul o Teradel Foco. No a na internete nedokážem nájsť vašu stránku. Máte stránku nejakú? Našiel som jednu pre Turín, kde sa nehovorí o žiadnych eh, aktivitách proti mafii. Jednu som našiel East Midlands eh, v Taliansku a predpokladám, že to tiež nie ste vy. Takže mohli by ste nám povedať, eh, ako o vašej organizácii zistíme viac informácií. A ďakujem pekne. Teraz pani Matie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja ľutujem, že som prišla neskôr. Nemohla som vás počúvať od samotného začiatku, aj keď je jasné, že to muselo byť veľmi zaujímavé. Mafia, nie, ďakujeme, o tom som už počula, takže na to sa nebudem pýtať, ale pán Aloto za flair vás som si vypočula v celku. Určite <clears throat> budete môcť odpovedať na moje dve otázky. Pýtam sa, či dopadla finančná kríza súčasná na tieto činnosti mafie. Hovoríte, že mafiáni vlastne dávajú prácu občanom a tak si zaručia ich náklonnosť, ale nezamestnanosť je veľmi vysoká v Taliansku ako inde, takže pýtam sa, či to malo nejaký dopad na činnosť mafie. A druhá otázka, možno nie je politicky korektná, ale mňa zaujíma, týka sa Talianska, pýtam sa, či Vatikán zohráva úlohu v mafii, takže nie je to politicky korektné, ale dúfam, že odpoviete veľmi úprimne, nie iba nejak diplomaticky. Ďakujem pekne a teraz za GUE, pán Sondergaard. Eh, jeg siger også eh, tak for to eh, spændende Ďakujem veľmi pekne za tieto dve veľmi zaujímavé prednášky. Mám otázku pre pána Fingera. Hm, možno povedali, ako keby kriminalita bola dovezená zvonku. A to tak nie je, v Dánsku to tak nie je. Najväčšie nebezpečenstvo v Dánsku sú dánsky zločinci. Podporujú ich medzinárodné siete, avšak my dokážeme si sa postarať o vlastnú organizovanú zločinnosť. Nepotrebujeme dovoz zo zahraničia. A zaujímalo by ma teda niečo aj o nemeckých organizovaných gengoch. Napríklad eh, tí Banditos, eh, Hells Angels alebo gengy motorkárske, ktoré majú na svedomí väčšinu obchodovania s drogami, ohrozujú ľudí, Nemecku myslím, že boli aj zakázaní Hells Angels, nemôžu existovať, ale v iných krajinách ešte stále existujú, takže mohli by ste nám niečo k tomu povedať, prečo sa to takto rozvinulo v Nemecku a prečo to tak funguje. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Borsellino na dve minúty. Teda pani Borsellino. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pánovi Fingerovi za to, že poukázal na katastrofu v Palerme. Kolegovia priedli diskusiu na európsku úroveň a moje pochybnosti práve týmto smerom ide len o taliansku mafiu, hlavne teda tú Drangetu Nemecku, nemyslím iné druh mafie, Rusku, Čínsku, tom sa už hovorilo. Ja myslím teraz lokálnu zločinnosť, kde sa hovorí o prepojeniach na, na trangetu. čiže mafia v Nemecku. Prišla zo zahraničia, alebo Existuje aj nejaký, nejaká lokálna vetva, No a pán Aloto, ja musím povedať, že veľmi dobre pozná vaše aktivity a ja si ich veľmi vážim. Ja si veľmi vážim toto skutočne veľmi, pretože keď bola predstavená Libera Donom Jotim, 89. Veľmi dobre si spomínam na kolegov, ktorí boli vtedy veľmi prekvapení z toho, že niečo alebo organizácia ako Libera v Taliansku existuje. Ja si veľmi vážim vašu prácu, boli v nej dosiahli, dosiahli ste obrovské pokroky a dúfam, že to tak bude aj naďalej. Avšak, niečo by som, na niečo by som chcel najviac hovorí sa, že Mafia v južnom Taliansku je jedinou, ktorá dáva prácu. To vôbec nie je pravda, pretože oni prácu berú, pretože ak na jednej strane prácu dávajú, na druhej, e, na druhej strane uberú a to zhoršuje hospodárskú situáciu. Toto by som chcela opraviť, čo ste povedali. Ďakujem pekne. Pán, pán Hojta. Ďakujem veľmi pekne za obidva príspevky. Myslím, že to má veľkú európsku dimenziu. Dnes sme si vypočuli hlavne príklady z Talianska alebo prepojení s Talianskom, ale myslím, že z toho sa dajú vyvodiť aj všeobecné závory. Ďakujem e, za slovo, slova pána Fingera, že je tu súvislosť aj so sociálnou situáciou. No a chudoba je úzko spojená s zločinnosťou a treba preto hovoriť o tom, že kto neinvestuje do sociálnych štruktúr, musí potom veľa zaplatiť za bezpečnostné opatrenia. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, to je mobilizácia občianskej spoločnosti. Ja myslím, že treba veľmi intenzívne rozmýšľať nad tým, čo to znamená kultúra legality v Európe. Právny štát, právny poriadok je veľmi dôležitý a treba to neustále za to neustále bojovať a zohrávať tú úlohu pri prevencii. Ľudia, ktorí majú strach a neveria právnym inštitúciám, respektíve im veria, tak eh, nepáchajú trestné činy. No a teraz otázka pre pána Fingera. Berlínu. Je to v podstate len model Berlín, ale poznáte aj nejaké porovnateľné modely v iných mestách. Ďalej otázka, ktorú po, po, položil môj, môj kolega. Ako no sa ho sa vám podarilo osloviť aj iné spoločenstva, pretože nepoznáme len taliansku mafiu, a je trochu nespravodlivé hovoriť len o Taliansku. Je to európsky fenomén a ešte jedna otázka pre pána Alotu. Myslíte si, že je možné na európskej úrovni zmobilizovať nejaké dodatočné programy, ktoré by podporili vaše aktivity? Nech sa páči. Grazie, adesso due minuti. Ďakujem pekne. Teraz dve minúty, pán Šmit. Ďakujem pekne, pani predsednička. Úplne súhlasím s e, kolegom Sondegardom, že máme každý svoju, e, svoj zločin, ale možno, že to cezhraničné by nás malo zaujímať, pretože medzi Dánskom a Švédskom sú kontakty a zmenilo sa dosť veľa aj po vy budovaní toho eh, mosta. Ja som bol eh, za, aj keď mnohí občania povedali, že s tým budú spojené eh, problémy a že zločin príde z Kodane, ale každý máme to svoje Health Angels, Black Cobra a tak ďalej. Takže musíme vypracovať opatrenia a snažiť sa tomu zabrániť, pretože otvorené hranice sú zásadné, aj keď samozrejme zločinecké gengy ich zneužívajú. A ja sa chcem opýtať aj na tých motorkárov, pretože aspoň e, na začiatku u nás títo tvrdí chlapíci, ktorých bolo ľahko rozpoznať, boli na okraji spoločnosti, ale to už neplatí, sú veľmi e, chytrí Takže pán Finger, ako vy proti nim bojujete v Nemecku? Pretože vieme, že sú aj, aj v Nemecku. Ako sa s tým snažíte vysporiadať? Pretože to vyzerá, ako keby boli súčasťou normálnej spoločnosti. To je extrémne nebezpečné a ťažko sa všetci e, ochraňujú, napríklad majiteľia obchodov. E, napríklad títo e, motorkári sa takýchto ľudí akože snažia chrániť pred e, ďalšími e, gengami a páchateľmi zločinu. Prosím, povedzte k tomu niečo. Ďakujem pekne, Ole. Predtým, ako dostanú slovo naši dvaja rečníci a ja položím otázky. Pán Finger, treba tie činnosti vidieť v širšom kontexte a mm, pozrieť sa na to, ako by sa dalo proti tomu bojovať na celoeurópskej úrovni, ale eh, v rámci vašich prác eh, boj v Taliansku proti organizovanému zločinu je možno komplexnejší. A pýtam sa teda, aké ťažkosti, s e, akými ťažkosťami, praktickými ťažkosťami ste sa stretli e, vo svetle týchto zločineckých sietí a po udalostiach v Duisburgu myslíte si, že trestný čin vytvárania mafiánskych e, skupín. Myslíte si, že by to bol užitočný nástroj na boj proti mafii? Možno, že by sme mali mať jasnejšie zadefinovaný takýto e, trestný čin v porovnaní so súčasnou definíciou. A e, potom zástupca Flair. Ja sa pýtam, či ste mali príležitosť užšie spolupracovať so zástupcami občianskej spoločnosti, ktorí by pracovali v rovnakých oblastiach ako vy? Aké eventuálne činnosti ste spolu vyvinuli? Pýtam sa, či na európskej úrovni sú ďalšie organizácie ako tá vaša. Takže 5 minút každý rečník. Nech sa páči, najskôr pán Finger, potom pán Aloto. Ďakujem pekne. Ja iba chcem rýchlo poukázať na to, že to, o čom som ja hovoril, e, prevencia v spolupráci s, člen, s občianskou spoločnosťou. Ja som nemal hovoriť o situácii v Európe a vo svete e, v oblasti organizovaného zločinu, ale môžem odpovedať predsa len stručne na vašu otázku. Áno, máme aj iné prevenčné modely v Európe, ale to je zatiaľ iba v plienkach. Zatiaľ je najpokročilejšia spolupráca, ktorú máme v Berlíne a tá multidisciplinárna e, pracovná skupina nás v roku 2009 označila za tých, ktorí by mohli šíriť osvedčené postupy, takže my sme už o tom hovorili aj tu v Bruseli a snažíme sa to šíriť do ostatných členských krajín naozaj je to povzbudivé, pretože policia a občianská spoločnosť spolu niečo dokázať môžu. Prevencia by sa mala odlíšiť uh, aj správnej stránky, takže odstraňovanie hrozieb v súlade so zákonom a potom uh, pra prevencia ako celok v celej šírke, pretože to začína už u detí, v školách. Uh, medzi učiteľmi, na pracovisku, v rodine a v iných e, sociálnych oblastiach. Musia nám pomôcť, aby sme komplexne mohli bojovať proti organizovanému zločinu a preto som odkázal aj na tie sociálne súvislosti a na sociálny štát v EÚ by sa to malo diferencovať tak, ako u nás v Nemecku máme e, zoradenie podľa národnosti. E, v Nemecku je viac ako 60 národností a etnických skupín, ktoré sú zapojené do e, organizovaného zločinu. Talianská komunita nielen v Nemecku, ale aj e, mafia, ktorá pôsobí z Talianska, e, sú na treťom mieste na prvom mieste, tak ako v Dánsku, sú Nemci, teda miestni mm, zločinci. E, najviac skonštatovaných e, prípadov organizovaného zločinu, ale aj oni pôsobia väčšinou medzinárodne. Potom je tu skúsenosť e, Európskej policie a u nás to je to isté. 80 spáchaných trestných činov majú medzinárodný rozmer v e, oblasti organizovaného zločinu. A keď hovorím o medzinárodnom e, rozmere v 80 percentách prípadov, tak to neznamená iba e, v rámci Európy, ale aj na celom svete, smerom do Kanady, do Austrálie, na všetkých svetadieloch. A zahrňa to aj Čínu a vôbec celú Áziu a viac. Potom otázka boja o boji proti špecifickým formám e, organizovaného zločinu. Ja som pred pár dňami e, hovoril s príslušnými orgánmi v Berlíne, ktorí zakázali Health Angels a e, my taktiež chceme zakra- zakročiť proti proti motorkárom, pretože vieme, že e, tvoria celosvetovú e, sieť. E, sú zapojení aj do obchodovania so zbraňami, mm, do nutenej prostitúcie a teda týka sa to aj nezákonného obchodovania s ľuďmi celosvetovo s cieľom sexuálneho vykoristovania. Takže aj tu máme taký celkový koncept, takže stíhanie, ale aj prevencia. E, ja som o tom viackrát hovoril e, v kontexte rôznych rozhovorov. Musíme aj pri motorkároch diferencovať, pretože e, my ako policajti mm, a vôbec štát musíme napredovať obozretne. Nejde o to, aby sme očierňovali všetkých motorkárov. Ja sám rád e, jazdím na motorke, ale sú tu kriminálne subjekty, ktoré treba izolovať, vyňať e, z toho celku. Tí sú naozaj páchateľmi trestných e, činov a zneužívajú ostatných ľudí. O týchto ide, nie o celú motorkárskú scénu, takže to je dôležitá úloha pre štát, aby to naozaj rozlišoval a bol obozretný. A ešte stručne, keďže čas e, beží, máme tu ten model, ktorý som odprezentoval. Pôvodne to bol talianský model, rozšíril sa do Duisburgu, ale teraz je to e, už záležitosť aj arabskej a tureckej komunity. A taktiež sú tu e, Rómovia. Snažíme sa s nimi komunikovať pretože aj tu sú e, formy trestnej činnosti. E, e, Rómovia z Rumunska a z Polska sú za tým, takže snažíme sa venovať aj ostatným národnostným skupinám. Ale čo ma teší je následovné. Taliani, nie čo sa týka legislatívnej skúsenosti, pretože tu treba uznať, že sú veľa ďalej ako my v Nemecku, ako mnohé ďalšie národné legislatívne e, predpisy, ale mm, naozaj my by sme radi doviezli e, z Talianska to užitočné, aby sme e, konečne mali v Európe akúsi harmonizovanú legislatívu spolu s občianskou spoločnosťou samozrejme tým rozlíšeným, e, primeraným spôsobom, aby sme naozaj bojovali proti tým organizovaným skupinám, ktoré sú e, nebezpečné pre spoločnosť. Ďakujem pekne teraz na 5 minút pán Aloto. Ďakujem pekne za položené otázky, ktoré boli presné. Pokúsim sa odpovedať pán Newton Dan najskôr. E, pýtali ste sa na našu organizáciu Eh, je to www.teradelfuoco.org. My sa venujeme aj utečencom Rómom, okrem iného. A mm, naučili sme sa o cezhraničnej zločineckej činnosti na základe rómskych utečencov migranti, hlavne na severe Talianska, ale nie len tam, sú e, vlastne prostredím, e, kde e, sa to len tak hemží zločincami, pretože e, majú e, buď nízky alebo neexistujúci príjem a už vo svojich krajinách pôvodu sú e, obeťami, e, musia veľa zaplatiť za to, aby sa dostali do Európy, takže už sú obeťami národných zločineckých skupín. Je e, tu mikrokriminalita, ktorá potom živí tú väčšiu. My sa zaoberáme organizovaným zločinom v Taliansku, spolupracujeme so školami, Čiže vykonávame istú kultúrnu prácu, ale zameriavame sa aj na imigráciu. Takže chceme hovoriť aj o povinnostiach, aj o právach, napríklad právo na ubytovanie. E, takýmto spôsobom imigranti, ktorí prichádzajú do Talianska, sa môžu vymaniť z kriminálnych sietí, takže máme mnohé kontakty po celej Európe. Utiaľ má naše združenie svoju skúsenosť. Otázka, ktorá sa týkala krízy a jej dopadu. Uvediem viacero príkladov. Samozrejme, e, kríza zvýšila moc mafie, napríklad úžerníctvo. V Taliansku, tak ako inde, E, finančné prostredie je veľmi mocné, um, úrokové sadzby, pôžičky, ale teraz sú už aj zločinecké organizácie, ktoré súbežne e, poskytujú hotovosť. No a podnikatelia sa obracajú na nich, pretože je to rýchly, konkrétny spôsob, ako sa dostali k hotovosti pretože absentuje štát, ktorý by mal nútiť banky poskytovať e, peniaze za rozumnejšie úroky. Ja som bol na konferencii v Potence nedávno so združením, ktoré bojuje proti úžerníctvu a výpalníctvu No a je to veľmi naliehavý problém aj vo východnej Európe, to sme sa dozvedeli. E, osoby, aby sa vôbec dostali preč, musia e, si brať pôžičky a niekedy tie peniaze prichádzajú z Talianska, potom sa investujú v zahraničí. Takže nie, mafia nejako netrpí kvôli kríze ani nehnuteľnosti, ani trh s nehnuteľnosťami, ani s drogami, e, pretože tu vzniká taký objem hotovosti. Mm, už sa vlastne o tom hovorilo, že to stačí na financovanie zločineckých skupín. Ich príjem len stúpa. Opäť tu je otázka prania špinavých e, peňazí. To sú zásadné otázky, ale potom sú tu aj ďalšie oblasti obchodovanie s drogami, s zbraniami, prostitúcie. Toto, o, tieto oblasti nepoznajú krízu, využívajú to a potom sa snažia tie peniaze takto získané e, legalizovať. Potom e, to, čo povedala pani Borselino, ja som sa asi zle vyjadril, tie nejasné e, oblasti Vatikán, církev, áno, v Taliansku sme videli isté prepojenie medzi e, práve Vatikánom a mafiou, ale je e, veľmi e, vlastne je tu mnoho kňazov, ktorí však bojujú proti mafii. No ale vedzte, že sa dokonca aj v súčasnosti vedie, vedú vyšetrovania o tomto prepojení dobre, nehovoríme možno o mafii, ale o organizovanom zločine, takže e, prepojenie medzi e, Vatikánskym štátom a organizovaným zločinom. E, ale mafia sa vlastne zameriava na takéto prepojenie so štátom, s centrami moci. Žiaľ, církev je, je prítomná aj v tejto oblasti a myslím, že o tom hovoril iný rečník tie malé farnosti, ktoré vlastne žijú zo zločinu. E, a ešte otázka financovania. Európska komisia a hlavne komisárka Malmström, čiže generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti, e, financuje programy napríklad IZEK na boj proti organizovanému zločinu a v rámci tohto programu e, sa nehovorí až tak veľa o občianskej spoločnosti Samozrejme, komisia sa o to zaujíma, chceli by mať e, prostriedky v roku 2014, aby e, boli financie aj pre občianskú spoločnosť. My sme v kontakte s generálnym riaditeľstvom, hovorili sme aj o otázke e, zhabania majetku, ale ja myslím, že ten program ISEC je asi najvhodnejší. No, znamená to aj, že sa musí stať znova atraktívny boj proti organizovanému zločinu, aby to bolo akési obnovenie dôstojnosti, takže možno, že by nebol e, potrebný až tak program, ale v rámci už existujúceho programu využiť e, prostriedky e, zrovna práve na oblasť sociálnej práce. A ešte jedna vec, e, predsednička Alfano dva príklady, aj keď ja už som prekročil môj rečnícky čas, myslím na Srbsko, Kosovo, Rumunsko. Prieniš v Srbsku eh, organizácia, ktorá bojuje proti obchodovaniu s ľuďmi, sú veľmi aktívni, snažia sa eh, preťať spojenia medzi obchodovaním a imigráciou a taktiež eh, Montenegro, kde je združenie mladých E, zameriavajú sa na pranie špinavých peňazí, na tzv. recykláciu špinavých peňazí a, a vzťahu medzi praním a korupciou. Naozaj to je taktiež veľmi silná e, sociálna práca. Takže to som chcela povedať na záver. Neviem, či e, sa tomu mienite venovať, ale možno, že by bolo dobré pozrieť sa aj mimo Talianska. Môžete sa prísť pozrieť na to, aká ako sa e, zhábala pôda v Taliansku, ale preto by v smernici niečo malo byť o sociálnej práci. E, mali by ste sa stretnúť aj s organizáciami v Európe, ktoré sa zaoberajú touto oblasťou. <clears throat> Ďakujem pekne obidvom rečníkom. Musím vám povedať, že e, budúci týždeň, aj keď tým toto nekončí, pretože schôdze nášho výboru pokračujú. V pondelok napríklad ideme do Srbska Takže ak by ste nám mohli povedať viac o, o tých organizáci- organizáciách, ktoré ste spomenuli, tak by sme ich mohli e, využiť a e, koncom oktobra a začiatkom novembra budeme s našim výborom v Taliansku a s koordinátori sme sa e, zhodli na tom, že by sme sa išli pozrieť na, tie, na tú zábanú pôdu. Takže takéto sú naše plány. A vidíte, že my ako výbor sme naozaj e, pochopili, čo by sme mohli spraviť na to, aby sme boli užitoční. Ďakujem teda za vaše e, pripomienky a za to, ako presne ste odpovedali na otázky. Noi proseguiamo adesso con l'ultimo cluster, e, dicevo poco fa, questa è l'ultima sessione prima della chiusura estiva. Ďakujeme, ako som už povedala, to je naše posledné zasadnutie tu v Bruseli pred letnou e, prestávkou a v pondelok máme ešte napríklad misiu do Srbska. Teraz nás čakajú ešte dva, dve prednášky, kde ide o prehlbenie dôležitých otázok, o ktorých už bola reč. Najprv správa väzníc a sankcie pre e, organizovanú kriminalitu a ochrana e, e, ľudských práv. Pán Castillejo je predsedom administratívy alebo správy španielských väzníc. A potom e, ďalší zastupca Jonas Grimhenden z FRA. Opätovne dve prednášky a potom otázky kolegov. A teda hneď dávam slovo šéfovi španielskej správy väzni, pán Castillejo, ktorý nám pohovorí o svojom pohľade na veci. A to v oblasti správy väznic reforiem, ďalej postihy pre organizovanú kriminalitu. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedkyňa. Najprv by som chcel poďakovať za túto možnosť vystúpiť na zvláštnom výbore Európskeho parlamentu. Chcel by som úprimne poďakovať pani predsedničke za pozvanie. Snáď vám nebude vadiť, že budem hovoriť španielsky. Medzinárodný zločin je dnes hrozbou pre mier a rozvoj i pre suverenitu národov. Toto povedal Antonio Mia Costa, predseda úradu OSN pre boj s drogami a organizovaným zločinom. Ide o zločineckú činnosť, do ktorej sa zapájajú skupiny so zvláštnymi pravidlami fungovania a vystupovania, ktoré majú špecifický cieľ, niekedy je to cieľ politický, napríklad u terorizmu, aj keď ja konkrétne z mojich skúseností, že často je to i prepojené s mafiánskymi krokmi, ďalej ekonomické ciele. Každopádne takáto skupina prenáša svoje normy a pravidlá na všetkých novopríchodzích do organizácie. Vo Španielsku od roku 1999 máme príslušné právne predpisy. Ich zmyslom je zlepšiť prevenciu, zapôsobiť smerom tým, aby sa neprali špinavé peniaze alebo aby nebol organizovaný zločin. Pokiaľ ide o španielskú skúsenosť, musím povedať, že pri výkonu trestu sa snažíme zabezpečiť jednak sociálnu nápravu odsudeného a tiež zabrániť tomu, aby svoj trestný čin opakoval. Snažíme sa teda zabrániť tomu, aby sa vrátil k zločineckému správaniu. Pokiaľ ide o spôsob výkonu trestu, samozrejme zo spoločenského hľadiska je potrebné, aby výkon trestu prispel e, v boji proti e, trestnej činnosti demokratickom štáte musíme kombinovať ten účel sociálnej rehabilitácie, e, aby sa mohol človek vrátiť do spoločnosti po odpíkaní trestu. Na druhej strane sa musí rešpektovať trestný zákonník a spoločenské požiadavky. Je potrebné, aby boli, za, zabez, aby boli zabezpečené občianské práva, ktoré môžu byť poškodzované tak potenciálnym pachateľom, ako aj tým, ktorý neprejde výkonom trestu. Reforma španielských zákonov v tomto ohľade nehovorila e, o organizovanom zločine ani o špecifických normách pre zaobchádzanie s tými, ktorí sú odsudení za organizovaný zločin. Až reforma alebo novela zákona 7 2003 novelizovala príslušné články trestného zákona tak, aby tu boli špecifické normy pre výkon trestu odsudených za organizovanú trestnú činnosť. A to sa tiež týka tých, ktorí patria k teroristickým organizáciám. Hovorí sa tu i o nebezpečnosti týchto väzňov, A to sa objavilo i v novelizovanom zákone o väzenskej správe z roku 96. Vo Španielsku je konkrétny súd, ktorý má právomoc pre posudzovanie organizovanej trestnej činnosti, sídli v hlavnom meste a má príslušnosť pre celú krajinu. A práve máme tiež v Španielsku súdy pre výkon trestu i pre tieto prípady je špeciálny súd, ktorý sa zaoberá vlastne správnymi otázkami výkonu trestu odsudení, ktorí patria do organizovaných teroristických alebo zločineckých skupín. Väzni, ktorí patria do týchto organizácií, predstavujú určité riziká. Dá sa to zhrnúť následovne sú veľmi schopní uplácať väzenských pracovníkov tak, aby získali špeciálne nelegálne zaobchádzanie. Buď to môže byť bude to plat, platbou alebo zastrašovaním. Ďalej potom tiež môžu mať v, tej, v tom väzení nachádzať ďalšie e, organizované skupiny, s ktorými spolupracujú. Môžu teda prenášať tú organizovanú činnosť i do väzenia. Ďalej je tu potom ďalšie riziko, kontakt s ďalšími organizáciami, čo môže znamenať vlastne získavanie ďalších informácií, Ďalej riziko úteku z väzenia, tiež rivalita a hrozba stretov s členmi iných organizácií, to môže viesť k vážnym stretom vo väzeniach a tiež vo väzeniach sa reprodukujú mocenské štruktúry, ktoré boli na slobode. Ďalej sú tu rizika eh, súvisujúce s organizačnou štruktúrou, ktoré sa prejavujú v tom, že tá organizácia aj naďalej dohliada na, organiz- na uväzneného člena a môže organizovane vyvolať konflikt uh, vo vnútri väzenia. Pokiaľ ide teda o teroristické organizácie, tam je to tak v Španielsku, že tí väzni často sú využívaní k náboru a že sa im vštepujú myšlienky presadzované neskôr mimo väzenia. Pokiaľ ide o špecifické zaobchádzanie, ktoré máme v Španielsku pre odsudených pre, e, z organizovanej trestnej činnosti, treba si uvedomiť, že v Španielsku stále ešte existuje miestny domáci terorizmus, organizácia, ktorá síce už nerealizuje atentáty, ale stále ešte funguje a má stále väzňov to si vyžaduje veľmi konkrétne preventívne prostriedky. A preto sme sa pokúsili proti tejto činnosti bojovať vo väzení a preto v Španielsku, kde väzenská správa spada pod ministerstvo vnútra, nie spravodlivosti, ako v iných krajinách, za obchádzanie s organizáciami, ktoré majú uväznených aktivistov. To sa kontroluje a e, tu máme i špeciálne školenia väzenských pracovníkov. Vždy sa vytvorí špecifický súbor pre monitorovanie týchto väzňov, kde sú obsiahnuté vyčerpávajúce informácie o jednotlivých väzňoch odsúdených za organizovanú trestnú činnosť alebo teroristickú činnosť. Treba zabezpečiť koordináciu medzi trestnými zložkami štátu, pretože sú to ľudia, ktorí sú veľmi schopní ohrozovať jednotlivých občanov i kolektívnu bezpečnosť. Potrebujeme preto konkrétnu koordináciu medzi bezpečnostnými zložkami štátu tak, aby sa zachycovali informácie a aby väzenské orgány mali tieto informácie k dispozícii. Pokiaľ ide rôzne intervenčné programy pre týchto väzňov, ich snahou je v zásade zabezpečiť oddelenie týchto väzňov od ich organizácie. Jednotliví väzni sú umiestňovaní do rôznych väzníc a i v rámci jednej väznice je snaha, aby sa vyhli iným väzňom z tej istej organizácie, aby sa znemožnilo, aby sa zlepšila možnosť ich nápravy a aby e, v, uväzení nedochádzalo k trestnej činnosti. Tiež sa sleduje ich komunikácia a kontakt s inými väzňami. Využívajú sa počítače, veľmi intenzívne sa sledujú tak, aby sa zistilo, aké majú vzťahy s inými väzňami, ale i s väzenskými pracovníkmi, ako vystupujú v rámci skupiny, či majú vodcovské schopnosti a či sú v kontakte s inými organizovanými skupinami. Týmto spôsobom sa snažíme zachovať bezpečnosť. Takisto treba špeciálne vyškoliť väzenských pracovníkov, pre túto trestnú činnosť. To je súčasťou školiacich programov, kde sa vysvetľuje, ako treba e, sa prispôsobovať týmto väzňom. Asi 60 tisíc väzňov máme v celom Španielsku. To znamená, ešte chcem povedať, že v Španielsku dochádza čiastočne prenosu väzenských právomocí väzenskej správy na autonómnu oblasť Katalánsko a tam je asi ďalších 10 tisíc väzňov. Podľa posledných štatistík Prepačte, hovorí pani predsednička, mohli by ste spomaliť, pretože tlmočníci musia stíhať prekladať. Organizovaná trestná činnosť v tomto okamžiku predstavuje 360 e, väzňov, 357 muží, 11 ženy. Sú zo Španielska, to je 147, 80 Kolumbičanov, 19 Talianov, 8 Turkov, 10 Venezuelčanov, 5 Rumunov a 5 Mexičanov, 3 Maročania. a i zastúpenie z iných krajín. Tie tresty sa pohybujú medzi 9 a 20 rokmi. A hlavné činnosti, za ktoré boli odsudené obchod s drogami, nezákonné pristahovalectvo, obchod so zbraňami, pranie špinavých peňazí, nezákonné obchodovanie s vozidlami, obchod s deťmi, trestné činnosti spojené s korupciou, nezákonné obchodovanie s radioaktívnym materiálom, prostitúcia, obchod s umeleckými dielami, s chránenými zvieratami a ďalej majetkové trestné činy. Takisto únosy, avšak bez politického úmyslu táto zločinnosť sa sústredí do hlavných veľkých miest a miest na pobreží, takže pobrežie je vlastne postihnuté viac než vnútrozemské provincie. Pokiaľ ide o ten e, vnútorný terorizmus, 554 mužov, z toho 86 sú ženy. Ich tresty väčšinou presahujú 20 rokov. E, pokiaľ ide o ďalšie medzinárodné teroristické skupiny z prostredia džihádu predovšetkým, 51 väzňov a ich tresty sa pohybovali medzi 9 a 20 rokmi. Pokiaľ ide o pôvod. E, je to najviac z Maroka, Pakistánu, Alžírska a Sýrie. Vzhľadom k zostávajúcemu času pohovorím ešte v rýchlosti o bezpečnostných iniciatívach vo vezení, ktoré sme zaviedli. Len málo väzňov vyvolalo nejaký závažný incident vo vezení za posledných 21 rokov len jeden útek väzňov tohoto typu. Konflikty s väzenskými pracovníkmi nie sú veľmi početné. A to sa týka súdneho i právneho hľadiska. Nemáme ani veľa negatívnych údajov týkajúcich sa zistených hrozieb, alebo e, manipulácie s dôkazmi, ovplyvňovanie svetkov a podobne. U týchto prípadov neboli prís- veľmi úspešné určité udania alebo cenzúra v rámci, v rámci väzenských zariadení. Samozrejme, že táto skupina väzňov má veľké finančné možnosti a tiež podporu zvonkajšku. Pokiaľ ide o sociálnu nápravu, tak tu nemáme veľmi pozitívne výsledky. Príliš často sa objavujú nové akcie organizovaných skupín, hlavne pokiaľ ide o obchodovanie s drogami. A hlavnými aktérmi sú tu väzni, ktorí boli odsudení na podmienku a ďalej potom e, recidivisti, ktorí sa e, k trestnej činnosti opakovane vracajú. V Španielsku sa snažíme vytvárať väzenskú politiku, ktorá podporuje znovu <clears throat> začlenenie do spoločnosti väzňov, špecifický program, ktorého zmyslom je zabezpečiť na jednej strane výkon trestu a zároveň potom zabezpečiť celé množstvo činností, ktoré majú prispäť k tej náprave odsudeného. Pokiaľ ide o teroristickú činnosť, nesmieme zabudnúť na to, kto sú odsudení. Je potrebné, aby si uvedomili škodu, ktorú napáchali a opustili takýto spôsob zmýšľania. Sú to však väzni, ktorí si vyžadujú veľmi konkrétnu stratégiu najmä pokiaľ ide o organizáciu, ktorá najviac ohrozuje šp- Španielov, tá nebola rozpustená a čoraz a naďalej má spoločenskú podporu a to samozrejme e, ovplyvňuje disciplínu väzňov. My si myslíme, že je vhodné, aby existoval špeciálny program, ktorý umožní vyhodnotiť efektivitu oddelenia väzňov, aby sa vzájomne nemohli ovplyvňovať, ovplyvňovať a program by mal e, umožniť e, pracovať väzňom, ktorí majú záujem a mať možnosť odpútať sa úplne od teroristických organizácií. Ospravedlňujem sa tlmočníkom, že som hovoril príliš rýchlo. Takmer mi už vypršal čas a tým by som teda ukončil svoje úvahy a chcem vám poďakovať za trpezlivosť. Ďakujeme pekne, pán Jecho. Teraz bude mať slovo Jonas Grimheden z Európskej e, agentúry pre základné práva. A to na 15 minút, ktoré máte k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne, som veľmi rád, že tu môžem byť. Ďakujem za pozvanie zúčastniť sa tohto vypočutia e, s takou dôležitou témou e, vo výbore. No, myslím, že sa všetci tu shodneme na tom, že základné práva zohrávajú dôležitú úlohu. Ďakujem veľmi pekne predsedničke Sonia Alfáno a rovnako som veľmi vďačný za list, ktorý poslal predseda parlamentu Šulc a prejavil záujem o to, aby, sa, aby sme sa zúčastnili na tomto vypočutí. Chcel by som hovoriť o troch aspektoch FRA, veľmi stručne, aby ste vedeli, čo, o čom vlastne naša agentúra je a ďalej, čo robíme vo vzťahu k organizovanému zločinu. No a po tretie, e, chcel by som poskytnúť stručné, stručný prehľad základných práv vo vzťahu k organizovanému zločinu, takže a tri veci o FRA sídlo máme vo Viedni. No a radíme inštitúciám a členským štátom v otázkach základných práv pri tvorbe zákonov, aby im dodržiavali všetky normy a štandardy. Po druhé, máme proaktívny mandát vytvárať, skúmať komparatívne štúdie, mnohých oblastiach a v rámci 5-ročných programov, ktoré navrhuje komisia, na ktorých sa dohodne rada s parlamentom. Rovnako máme reaktívny mandát. To sú naše stanoviská, kde na vyžiadanie a e, vyžiadanie ktorékoľvek z inštitúcií vrátane parlamentu môžeme vypracovať o legislatívnych návrhoch alebo ktoré prekačujú z proaktívneho e, mandátu. No a na tomto základe e, sme mohli prísť dnes sem. No a druhá vec, e, čo FRA urobila vo vzťahu k organizovanému zločinu. No už takto konkrétne v podstate nič, ale viaceré témy, ktorým sa venujeme, sú veľmi úzko prepojené s organizovaným zločinom. Uvediem pár príkladov. Jedna oblasť sú komparatívne štúdie a príručky. Zverejnili sme správu o obchodovaní s deťmi. Máme príručku o profilingu, diskriminačnom etnickom profilingu, kedy je to správne, kedy nie Vypracovali sme štúdiu o prístupe k spravodlivosti s dôrazom na diskrimináciu. Prebieha štúdia o právach obeti trestnej činnosti. 27 plus Chorvátsko, rovnako sa zameriavame na identifikáciu toho, čo funguje a dobre. Chceme vypracovať nejaké stratégie, tí, ktoré majú zle rozvinuté alebo žiadne služby pre obete, mohli tieto modely ďalej rozvíjať. No a ďalej je to dôležité pre zabezpečenie kvalitných dôkazov a to sme sa zaoberali rovnako, sme sa zaoberali ehm, počúvaním migrantov, vzťahom k rôznym projektom, hlavne s ohľadom na práva migrantov uh, nelegálnych. A budúci rok sa budeme zaoberať závažnými formami zneužívania zamestnancov ILO, o tom hovorila. Ďalej, ale z ktorú FRA urobila, je vydávanie reaktívnych názorov a stanovisk na vyžiadanie. Zaoberali sme sa tematikou PNR. Som si istý, že túto tému veľmi dobre poznáte Ďalším stanoviskom, ktoré sme vydali minulý rok, eh, bol vyšetrovací príkaz, eh, ktorý sa zaoberal práve základnými právami. No a tretím aspektom aktivity FRA je eh, súvisia s spoluprácou, výmenou postupov a informácií na no niektoré z orgánov, s ktorými spolupracujeme. Ste tu počuli Frontex, agentúra pre riadenie eh, hranice. A spolupracovali sme s nimi pri mnohých školeniach, príprava stratégie pre základné práva, CEPOL, Európska, Európska vysoká škola pre políciu, Policajná akadémia. Pracovali sme manuály pre školenia a tak ďalej. Europol, s nimi spolupracujeme úplne pravidelne. No a Ďakujem našim kolegom a ako v Europole hovoríme o rôznych otázkach, ako je obchodovanie s ľudskými bytostiami, zneužívanie zamestnancov, ako je ochrana údajov. A to je výmena diskusie, ktoré sa uskutočňujú pravidelne. Tiež spolupracujeme s agentúrou pre vnútorné veci na spoluprácu. No a ďalšia vec, ktorú sme urobili, sa týka zmrazovania majetku konfiškácie e, výnosov z trestnej činnosti. Spolupracujeme s komisiou a myslím, že takto budeme aj ďalej pokračovať. No, dostávam sa e, k tretiemu bodu, tomu hlavnému, a to sú základné práva a organizovaný zločin. Ako som už povedal, budem veľmi stručný, aj s ohľadom na nedostatok času. E, význam ľudských práv, základných práv už zdôraznili aj predchádzajúci rečníci. Samozrejme, je to dôležité, je dôležité bojovať proti organizovanému zločinu a všeobecne zločinnosti a trestnej činnosti. A týka sa to práv, ktorí sú postihnutí takýmto zločinom, ale týka sa to aj práv podozrivých a obetí. Poznáte štokholmský program, 5-ročný program pre spravodlivosť EÚ. Hovorí sa o tom, že Európa má chrániť občanom, má im slúžiť. Hovorí sa o Európe práv a spravodlivosti. A činnosť vyplývajúca ze štokholmského programu zdôrazňuje význam základných práv. Hovorí sa, že Európska únia e, musí podporovať a spravodlivosť a základné práva. A to je v podstate aj základné posolstvo, základný signál mojej prezentácie. Ďalej. Rozsudky súdov v Luxemburgu a Štrasburgu, ktoré sú také najrelevantnejšie. Európsky alebo súdny dvor Európskej únie a Európsky súd pre ľudské práva. Zdôrazním 8 oblastí, to skutočne veľmi stručne. Zaoberali sa prípadmi, ktoré súviseli s organizovaným zločinom. A právo na súkromnú sféru, ochranu súkromia, ochrana údajov, podmienky zadržiavania, konfiškácia majetku, spravodlivý súd, tak, to tak vo všeobecnosti, ale aj prístup k právnej pomoci, práva obeti trestných činností, sledovanie, rovnako výnimky v prípade núdzových, núdzových situácií rovnako bol proti terorizmu. To rozhodli obidva súdy. No a my som zhrnul tieto prípady, tak mohol možno viacej detálov, ale z ohľadom na čas a uvedomujem si vaše iné povinnosti. Nože, ja zhrniem tieto prípady, o ktorých som hovoril. Týka sa to náležitého využívania sily vo verejnom záujme. Takže nie je to nejaký najmý systém práv pre podozrivých, ale je to vyvažovanie účelu s právomocami. Ja som ilustroval pár oblastí, kde základné práva sú dôležité v boji proti organizovanému zločinu, No a pri analyzovaní právnej situácie tým zaoberáme Európsky výbor pre boj proti mučeniu, pranie špinavých peňazí, OSN samozrejme, výbor pre ľudské práva, OSN a boj proti, proti mučeniu, vlastný systém a ILO. To sú zdroje zákonov, interpretácie noriem pre ľudské práva, o ktoré sa FRA, naša agentúra, opiera. No a na záver, chcem zapovedať, zaoberal som sa troma bodmi FRA, s tým, čo sme to teraz urobili a aj s prepojením organizovaného zločinu s základnými právami. A základný signál je, e, základné práva sú dôležitým nástrojom boji proti organizovanému zločinu. Po druhé, naša agentúra môže podávať pomoc, ktorú sme v tejto oblasti. Nemáme proaktívnejší mandát. Vydávame stanoviska návrhom, práv, návrhom právnych aktov. Ako som už povedal, ponúkame naše vedomosti rôznym iným orgánom. No a ja som na tomto mieste samozrejme zjednodušil niektoré veci, len som načrtol oblasti, kde základné práva zohrávajú kľúčovú úlohu, čo je dôležitá súčasť vašej práce. No a posledná vec je, že by som chcel poďakovať za to, že sa zaoberáte základnými právami, že ich zohľadňujete v rámci vašej dôležitej práce. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne eh, pánovi Grimhedenovi, ďakujem aj vám, pán Kasiecho. A v prvom rade vám ďakujem za to, že ste prijali naše pozvanie, pretože vaša práca je dôležitá pre pokračovanie našej vlastnej práce, a pretože my tiež vypracujeme našu záverečnú prá- prácu pod vedením pána Jakolina a v rámci tohto klastera sme sa chceli venovať obom týmto témam, pretože si vážime ľudské práva a súčasne vnímame aj nevyhnutnosť toho, že treba pochopiť, ako nápravno-výchovné zariadenia môžu byť prepojené s rehabilitáciou v spoločnosti, pretože to by malo byť cieľom. Samozrejme trest áno, ale potom musí nasledovať začlenenie do spoločnosti. Pán Kastýcho, vy ste to veľmi pekne povedali. Vy ste povedali, že táto téma e, začlenenia do spoločnosti je veľmi dôležitá. Dobre, teraz prechádzame k diskusii. Dve minúty dostane každý rečník na svoju otázku. Chcel by som vás požiadať, aby ste to aj dodržali, aby naši hostia mohli odpovedať. No a začína hneď pán Jakolíno, spravodajca. Ďakujem veľmi pekne. No, prvý príspevok riaditeľa napravno výchovného zariadenia v Španielsku. Tu som počul len čiastočne, ale eh, druhý príspevok som si vypočul už celý. No a ja som pochopil pani predsedničke, že mám byť stručný. No už len samozrejme je ťažké zjednotiť ochranu, ochranu základných práv s e, trestom odnatia slobody. No je to, ja s ktorým sa stretávam všade. Takže najskôr potrebujeme spravodlivý súd, kde treba zajistiť, aby boli dodržané základné práva e, zatknutého alebo obvineného. Vážený pán riaditeľ, vy ste vo svojich úvahách nehovorili o väzeniach s vysokou strahou. Vy ste... Áno, existujú ešte iné krajiny, ktorých sa to týka, ale Povedali ste len veľmi málo o tých veľmi prísnych väzenských opatreniach, napríklad o uväznení na samotke, čo sa týka hlavne príslušníkov mafiánskych združení. Takže ako sa vyrovnávate s týmto? A potom ešte jedna otázka prijateľa FRA. Ako to vyzerá? Dá sa Dá sa zdôvodniť, že e, práva a slobody niektorých zatknutých e, v zmysle všeobecnej bezpečnosti sú obetované. Dobre, ďakujem pekne, pani Utendan. Ja chcem poďakovať obom rečníkom, ďakujem vám za to, že ste postúpili na dlhú cestu na to, aby ste prišli do Bruselu. No a začnem so našim španielským hostom. Mám viaceré otázky ale spýtam sa, aké percento väzňov sa napraví. A teraz sa zaoberáme organizovaným zločinom, takže otázka je, že idú do väzenia, kde sa naučia nejaké nové postupy techniky, je alarmujúca. Takže koľko ľudí sa reformovalo a napravilo. No a po druhé, tento výbor by zaujímalo, ako môže Európa lepšie bojovať proti týmto ľuďom. A to bude budúci rok pri tvorbe našej práce, našej správy, jadro našej práce. Takže čo myslíte, čo môže Európa ako celok spraviť lepšie? A keď myslíte, že to nemôžete povedať, že ja som len riaditeľ väznice, prosím, nemyslíte si, len nám, nemyslíte si to, len nám povedzte, aký je váš názor, čo by ste urobili vy, aby ste zlepšili situáciu z vášho hľadiska. Čo by sme mali odporučiť, to by nám veľmi pomohlo. No a experti na ľudské práva a základné práva, to je veľmi dôležité pre našu civilizáciu a spoločnosť. Ďakujem pekne za vaše názory, ale tiež sa vás opýtam, čo máme odporúčiť budúci rok, aké zmeny. Ak si myslíte, že to, ja to nemôžem povedať, tak prosím, tiež si to nemyslíte a porodte nám ako občan so skúsenosťami, čo treba urobiť lepšie. A uvediem jeden príklad, ktorý som sa poučil od policie, ktorý pracuje s internetom. Povedal, že v Európe je nelegálne snažiť sa zatknúť, zatknúť kriminálníkov na internete. Aká sa dostanete do nejakého gengu na internete, tak porušujete ich právo na súkromie na internete. Ale nemôžete to urobiť. Pričom v Amerike je to, je to možné. To je jeden príklad. zdá sa mi, že sami seba obmedzujeme a určite existuje množstvo ďalších príkladov. No, takže prosím, povedzte nám, čo by sa dalo robiť. Nejaké odporúčanie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo dostáva dve minúty pani Matier. No. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať obidvom rečníkom za veľmi zaujímavé prezentácie. Pán ktorý hovoril o španielskom väzenskom systéme. To je asi príklad hody nasledovania vo viacerých členských krajinách. U nás vo Francúzsku máme e, niekoľko neslávne známych prípadov, napríklad pred 15 rokmi e, príklad väzňa, ktorý z celý obchodoval s kokainom a keď vyšiel z väzenia, tak mal veľmi veľa peňazí na konte napriek tomu, že je zakázaný internet, ja som navštívila niekoľko väzníc vo Francúzsku a žiaľ zistili sme, že na internete asi prostredníctvom mobilného telefónu e, 3G karty, ktorá sa tam asi dostala cez e, zvonku, cez nejakého, e, nejakého návštevníka alebo skorumpovaného strážcu dosť naozaj e, hrozby e, vyslovené voči e, rodine obete tohto páchateľa. Dúfam, že toto nezažijete v Španielsku, ale práve sa chcem opýtať, či si myslíte, že sa vám to podarí. Ja dúfam, že áno, ale ako zaručíte takých pracovníkov väzníc a súdov, ktorí by sa nedali podplatiť ktorí by boli bezúhonní. Vo Francúzsku žiaľ sa ešte stáva, že zamestnanci väzníc niekedy sa nechajú podplatiť. A taktiež ste hovorili o niekoľkých e, ženách, e, väzenkyniach kvôli organizovanému zločinu. <laughs> Hovoríme o rovnosti pohlavy, ale našťastie v tomto prípade to nie je e, pol na pol. Ja sa vás pýtam, prečo si myslíte, že je tam menej žien, alebo lepšie povedané skoro e, iba muži, ktorí sú odsudení za organizovaný zločin? No a agentúra pre základné ľudské práva. Ehm, vám želám veľa úspechov. Ja som vo výbore Kokobu a výbore Libe, takže naozaj venujeme pozornosť vašej práci a držíme vám palce, pretože tej práce je ešte stále veľa. Ďakujem pekne. Teraz na dve minúty pani Ayala Sender. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pánovi Castillo za prezentáciu, ale aj pánovi Grimbergenovi. Pán Castillo, e, mám na vás jednu otázku. Vy ste hovorili o školení alebo vzdelávaní. Máme už niekoľko ročné skúsenosti, ale teraz sa dostávame do novej fázy. Mm, sú tu teraz nové návrhy, ale teda tá otázka. Španielsko zdá sa je miestom, kde si môžu mafiani oddychnúť, čo nás trošku znepokojuje. No a tieto skupiny e, sú na španielskom pobreží. A nie je nám úplne jasno, ako by sa táto bestretnosť mohla skončiť a taktiež ehm, boom s nehnuteľnosťami. A to sme videli aj v prípade Talianska, že teda nehnuteľnosti sú veľmi dobrým spôsobom na, bielenie, na pardon, pranie špinavých peňazí. Zdá sa, že aj Španielsku sa nás to týka, takže tá otázka. Vy možno, že nehovoríte ehm, iba o väzenskej správe, možno, že tak širšie o práci ministerstva vnútra, potom miestni e, mafiania, šéfovia z Galície, bosovia z Galície, ktorí e, vo veľkom nezákonne obchodujú. Ja sa chcem opýtať, aký je vzťah medzi väznicami a e, viac menej prísnym výkonom trestov aj keď sa to asi trošku zlepšilo. No a taktiež otázka zdrojov. Koľko ich je k dispozícii? Viete, ako to je v Španielsku a inde, ale mohli by ste nám povedať, či väznice sú dostatočne pripravené na aj násilný organizovaný zločin, ktorý zdá sa prekvitá a taktiež vzťah medzi pracovníkmi väzníc a väzňami. A hovorím o tých najnásilnejších, napríklad džihadistov. Máte nejaké všeobecné odporúčania v oblasti odbornej prípravy a školení v prípade zamestnancov väzníc? Ďakujem pekne. Na dve minúty pán Diaz de Mera. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som naozaj veľmi pozorne so záujmom počúval tieto dve prezentácie a chcem zablahoželať eh, obidvom rečníkom a možno, že by som rád mal ich eh, prejavy v mojom archíve. Ja by som sa teraz chcel opýtať na niečo konkrétne. reprodukcia mocenských štruktúr vo väzniciach. Čo sa robí v tejto oblasti? Ako sa bojuje proti tomuto fenoménu? Napríklad Escobar, mexické kartely v údolí Kauka. No a potom, keď e, sa ocitnú vo väzení, tak sú naďalej dobre zorganizovaní a naďalej sa venujú trestnej činnosti a ohrozujú štruktúry spoločnosti. Takže odhliadnúc od právnych nástrojov, ktoré má väzenská správa k dispozícii, Eh, prosím, povedzte nám, čo by sa dalo spraviť, alebo čo sa eh, robí proti reprodukcii týchto štruktúr vo väzení. Ďakujem pekne. Pani Borsellino na dve minúty. Ďakujem pekne. Moja otázka je nasledovná, aj keď eh, čiastočne ju položil kolega Jakolino. a nadviažem aj na predrečníka, je tu eh, článok 41a v talianskom zákone, kde sa hovorí o prísnejšej väzbe pre eh, veľkých zločincov. Často sa tento zákon kritizoval. Hovorilo sa, že porušuje ľudské práva, ale vyplýva z potreby bojovať proti opakovaniu rovnakých mocenských štruktúr vo väzení predtým, ako sa tieto osoby ocitli vo väzbe. Čo si myslíte o tomto zákone o obmedzení istých osobných slobôd? Nemyslíte si, že tento článok, keďže hovoríme o organizovanom zločine v celej Európe, nemyslíte si, že by to malo byť súčasťou nejakého širšieho právneho predpisu, aby sa to týkalo aj ostatných krajín? Teraz pán Šmín na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať za veľmi cenné prezentácie. Obraciam sa na pána Grimina. V životopise vidím, že sme študovali na tej istej univerzite, čo je veľmi dobré. To je pridaná hodnota. Ja sa chcem spýtať skôr tak všeobecne súčasná európska legislatíva. Pýtam sa, či je to dostatočné. Vy ste hovorili o PNR, údaje o cestujúcich, o tom sme dlho diskutovali, na pôde tohto parlamentu boli rôzne názory. Myslíte si, že európska legislatíva v tejto oblasti je e, primeraná a taktiež e, sme hovorili o, o SWIFT, e, presun bankových údajov do USA. USA tvrdia, že sa tieto údaje využívajú aj napríklad na odhalenie nejakých e, činností typu e, toho, čo spáchal Breivik. Takže nie vždy ide o, o presne zadefinované skupiny e, a preto sa pýtam, či to za to stojí, či, či je to primerané to, ako Ehm, sa snažíme legislatívne upraviť túto oblasť. Ďakujem pekne. Dve minúty. Ďalšia rečnička, Jiménez Beceril. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať obidvom rečníkom za ich prítomnosť a za ich prezentácie. Naozaj e, sa mi veľmi páčilo to, čo ste povedali. Hovorili ste aj o obetiach myslím, že na to sa najčastejšie zabúda mm, tu v parlamente. A pred pár dňami sme schválili smernicu o, o právach obetia, pomoci obetiam. Myslím, že sme dosiahli pokrok, napríklad e, právo na preklad, e, možnosť odvolať sa a tak ďalej. Ale a tá otázka, ktorú by som rada položila, myslíte si, že táto smernica pomôže občanom nadobudnúť dojem, že je tu spoločný priestor e, spravodlivosti a ochrany? Zatiaľ to tak asi nie je. A otázka na pána Justeho Často hovoríte o tom, že obete strácajú dôveru, pokiaľ ide o výkon trestov. Ehm, boli sme nedávno v Japonsku a tam ešte uplatňujú trest smrti. Ja proti tomu razne bojujem. Ani eh, celoživotný trest sa mi nepáči, aj proti tomu bojujem, ale ja myslím, že predsa len obete by mali dôverovať, že trest bude odpikaný. Ak nie, tak to bude problematické. Ale rada by som sa vás opýtala následovné. Bol tu rozsudok Štrásburského súdu voči španielskej teroristke, 3000 rokov. Spáchala 12 e, odporných trestných činov proti mladým e, členom Guardia Civil. Mladí boli 20-22 rokov, teraz sa hovorí, že by nemala ísť do väzenia, mala by byť odškodnená. Pritom dlží 6 miliard eur španielskej vláde. Ja myslím, že toto naozaj neprospieva eh, dôstojnosti obetiam ani nezvyšuje dôveru v spravodlivosť. Ak obete stratia dôveru v spravodlivosť, tak eh, asi začneme hovoriť asi o trestoch smrti a tak ďalej, pretože nikto nebude veriť, že sa inak eh, odpíka trest. Pýtam sa pána Justa, ako zvýšiť dôveru obeti. Ďakujem, Tereza. To, čo si povedala, je naozaj veľmi silné. Je to strašné. E, opäť hrozí, že e, sa obeť stane katom a kat obeťou. Treba uznať obete, ale taktiež e, ich treba presvedčiť o tom, že je možné dôverovať e, spravodlivosti, treba však môcť dôverovať vo výkon trestu. E, celoživotné odňatie e, slobody to predsa len neodstráni bolesť rodín obeti. Ale otázka na pána Castieho. Španielsko je považované za krajinu, kde uh, Mafia je hlboko zakorenená, e, darí sa im prať špinavé peniaze a pritom sa tam zatklo e, zároveň najviac mafiánov. Mm, boli uskutočnené odpočúvania talianskými vyšetrovateľmi, ktorí, ktoré e, naznačujú, že mafiáni v Španielsku mohli pokračovať vo svojej činnosti mali naďalej moc a pri odpočúvaní sa dokonca e, hovorilo o tom, že by radšej píkali ten trest e, v Španielsku, pretože niektoré väznice sa podobajú na veľké hotely. Napríklad Santo Majcano, ten bol viackrát zatknutý v Španielsku a je to asi najväčší boss podsvetia. Dobre vie organizovať e, pašovanie drog. Viackrát bol e, zatknutý e, v Španielsku, bol medzi rokom 96 a 2006 vo väzení v Madride a pri odpočúvaní, keď sa rozprával s ostatnými členmi svojho klanu, tak to opisoval ako veľký hotel a že teda nerušene môže pokračovať vo svojej činnosti. Presne tak to je. Objednal si vraždy, organizoval obchod s braňami a drogami a celý čas bol vo väzení. Chodili za ním každý mesiac jeho e, spojenci. Ako vy vnímate túto realitu. Spravilo sa niečo v posledných rokoch? Zvyšila sa bez, bezpečnosť? A ešte by som sa chcela vrátiť e, k tomu, čo povedala pani Borsellino, otázka na pána Grimhedena, e, zákon v Taliansku, článok 41a, vysokobezpečnostné režimy. E, nie je to nejaké mučenie alebo zlé zaobchádzanie, nie. Ja som bola viackrát vo väzeniach, e, ktoré uplatňujú e, článok 41a. Minulý týždeň je tam veľa mafiánskych bosov, Koza e, Nostri, Kamory a pri špeciálnych režimoch, ako aj pri vysokobezpečnostných, sa porušujú základné ľudské práva, pretože v malej väzenskej cele je 8 väzňov je nemožné stáť e, naraz. E, jednoducho tam chýba miesto. Niekedy sa môžu osprchovať iba každý tretí, štvrtý deň. Naozaj sú to malé miestnosti a pritom tí, ktorí spadajú pod e, zákon 41a, nemôžu robiť to isté, čo je možné v Španielsku. Ide o individuálne cely, čiže špeciálne režimy, opatrenia. Ale napriek tomu majú kontakt e, s vonkajškom a, a naďalej pôsobia ako mafionsky e, bosovia. Takže ako to vnímate vy? E, bežné väznice, kde sa nerešpektujú základné ľudské práva a potom tie, ktoré uplatňujú článok 41a, kde je e, snaha obmedziť kontakt s vonkajším svetom a tam sa teda úplne dodržiavajú základné ľudské práva. Keď si to porovnáme, tak si uvedomíme, že je, je, je to možno, že výhodnejšie pre tých, ktorí spadajú po článok 41a každý máte 5 minút. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Jakolino hovoril o tom, ako by sa dali posilniť e, základné ľudské práva v, vo väzniciach. Je tam 11 metrov štvorcových, to je norma a preto niektorí hovoria, že ide o hotel štvorhviezdičkový. No ale sú aj takí, ktorí hovoria, že je to neludské zaobchádzanie. A ťažko sa to objektívne posudzuje, ale môžem vám povedať, že väzenie, obmedzený režim, to je naozaj ťažké Ide o osoby, ktoré spáchali trestný čin a musia teda podliehať spravodlivému trestu. Môžem povedať, že my plne rešpektujeme zákon. A potom otázka, ktorá sa týkala percenta recidivistov a tých, ktorí sa začlenia do spoločnosti. E, to záleží od veku, je to dosť prekvapujúce. Osoby, ktoré sa dostanú na slobodu e, neskôr, sú menej často recidivistami ako tí mladí. Pri teroristických činoch sú e, skôr dlhé tresty a potom sú páchatelia teroristických činov, ktorí sa nezačlenia do spoločnosti. Pretože je e, solidarita v týchto organizáciách. A ešte ďalšia otázka, ktorá mi bola položená, že ak by som nevystupoval ako zástupca väzenskej správy, čo by som mohol navrhnúť. Ja by som povedal, že ak nechceme ostať iba v rámci väznic, tak treba postupovať koordinovane. E, je potrebné si vymeniať informácie. Treba taktiež zohľadňovať tie najagresívnejšie činy. Medzinárodná činno, e, pardon, spolupráca je tu neodmysliteľná. Ak chceme byť účinní, existujú E, formy e, zločinov, ktoré nepoznajú hranice a nemôžeme to obmedziť iba na väznice. Pani, pani Mathieu hovorila o tom, ako e, by bolo možné zachovať istú morálku, bezúhonosť zamestnancov. Áno, s korupciou máme problémy aj my Ide ale aj o využívanie mobilných telefónov vo väzniciach, nových technológií. Takže môžu pokračovať e, v tej činnosti aj znútra väzenia. Ide o podplácanie Ťažko sa pred takýmto niečím 100% ochráni personál väzníc. V Španielsku naozaj tie obete terorizmu boli veľmi viditeľné a všetci sú tak povediac alergickí na e, korupciu. A ako to vyzerá s ženami pri organizovaných zločinoch. To bola ďalšia otázka. Nuž, no e, ženy predstavujú oveľa menší podiel v porovnaní s mužmi organizovaný zločin, džihadisti, teroristi, to je naozaj špecifický prípad. Ak ide o ženy, tak e, je e, videná ako predmet a v podstate neslúži na spáchanie takéhoto druhu trestných činov. Potom sa tu hovorilo o pobreží Costa del Sol, že je to oddychové miesto pre mafiu. Máme však aj miestnu mafiu, ktorá pašuje drogy v Galicii. Bosovia už dlho sedia vo väzniciach, ale nič nelutujú a ďalej pokračujú vo svojej činnosti z väzníc. A bolo by teda dobre uplatňovať programy vďaka ktorým by sme naozaj využili všetok potenciál, jednoducho všetky možnosti na to, aby sme zakročili. Treba zapojiť aj občanov do boja proti obchodovaniu s drogami. A tu naozaj treba odkázať na odvahu tých, ktorí sa do toho zapoja. Potom zdroje ústredná správa má na starosti 60 tisíc väzňov. Pracovníkov je zhruba 5 tisíc. Takže myslím, že vzťah je primeraný. Teda bezpečnosť je zaručená. Žiaľ, na ostatné otázky mi neostáva už čas, ale ešte stručne. Obete od roku 2003 sú chránené. Teroristi sa musia ospravedlniť obetiam podľa tohto zákonu a musia aktívne spolupracovať na zmiernenie aspoň spôsobenej škody. No a potom k tomu, čo podala pani predsednička. Valdemoro, táto väznica nie je zrovna mm, nejakým umierneným zariadením. Väčšina talianských väzňov sa odvolávajú na štrasburský dohovor a chcú <clears throat> sa vrátiť späť do Talianska. To je prvý zákon, ktorý bol prijatý s cieľom <clears throat> isté minimálne záruky z roku 78 konkrétne. Grazie, signor Castillejo, le chiedo... Ďakujeme, pán Castillejo. A snáď by ste tie odpovede, ktoré ste nemohli poskytnúť, mohli pri, príslušným autorom otázok doručiť písomne. Urobím tak rád, hovorí pán Castillejo. A teraz a e, pán Grimbergen, takisto 5 minút. Ďakujem. Ak by som mohol e, hovoriť 5 sekúnd, tak poviem, že všetky moje otázky a odpovede sa vlastne týkajú dôvery a vieryhodnosti. Je tu 5 skupín otázok a odpovedov. Mám teda tým pádom minútu na skupinu otázok. Pán Jakolino, vy ste hovorili o preplnených väzeniach. Naozaj ide o vieryhodnosť a, dôstojnosť. Pristupovanie k väzniciach by nemalo byť e, vlastne trestom. E, trestom by malo byť to trvanie tej, toho výkonu. Z pohľadu ľudskoprávneho nevidím dôvod, prečo prístup by mal byť e, e dodatočným trestom nad rámec dĺžky výkonu trestu. K tomu sa vrátim u ďalších blokov otázok. Ak by som mal spoločne odpovedať na pani, Borce, pani Borcelino a ďalším, nie som, e, keďže som zo severu Európy, nemôžem hovoriť za špecifickú, hovoriť o špecifickej talianskej legislatíve. Ale k tej istej odpovedi môžem povedať, že že právne systémy a výkony trestov by nemali byť o vytváraní e, e, animozít Očividne viera a dôvera a dôveryhodnosť by mali tiež sa pretaviť do pristupovania k väzeniam. Bezpečnosť samozrejme je dôležitá, ale musí byť vyvážená s ľudským prístupom. Ten musí prevyšovať e, prípadný e, hrubý prístup. Samozrejme <clears throat> je dôležité zabezpečiť, aby väzenia neboli nejakými luxusnými zariadeniami, ale opätovne nie je dôvod a bolo by kontraproduktívne vytvárať e, e, nenávisť či e, problémy. Pán Newton Dan, ďakujem vám za vašu otázku. Môj riaditeľ tu prítomný nie, ako viete, keďže ste môjim eh, susedom z Alma Mater. Takisto tu treba povedať na všeobecnej úrovni, dúfam, že, že eh, je dôležitá, dôležitá vieryhodnosť, dôstojnosť, eh, veľmi konkrétne a banálne príklady môžu byť boj proti zločinu je, je trošku iné ako použiť vojenský žargon. Leading by example, čiže ísť príkladom, to je jeden z prvkov v tejto súvislosti. Musíme byť príkladom, musíme byť interne a externe koherentní, keď propagujeme ľudské práva mimo EÚ. Musíme byť silní a mať najsilnejší systém sociálna exklúzia. Pred pár rokmi bola štúdia pozerajúca sa na Španielsko, Spojené kráľstvo a Francúzsko. A viete, prečo sme si vybrali tieto tri krajiny? Vzhľadom na teroristické aktivity. Hovorili sme s viacerými deťmi, školákmi, aby sme zistili, aký je ich pohľad na násilie. Bolo tu jasné prepojenie medzi sociálnou exklúziou na veľmi jednoduchej úrovni Eh, a ďalej sklon k násiliu. Aj v tomto skorom štádium tu bolo jasné prepojenie a toto prepojenie nebolo medzi pristahovalcami a násilím, ale medzi tými, ktorí boli, eh, ktorí boli eh, vyňatí alebo vyčlenení a násilím. A posledný bod v tejto veci tejto oblasti. Musíme tiež e, kriticky pristupovať k vlastnému systému. Nemôžeme povedať, že naše národné systémy sú v poriadku. Je to niečo, čo, nie je to niečo, čo by sme nemohli modifikovať. Určite to je možné. Musíme byť kriticky pri pohľade na naše vlastné systémy. Samozrejme, že je tu veľký význam e, rovnováhy základných ľudských práv. Nemôžeme byť naivní a hovoriť, že vy máte všetky práva, ale tuto určite je e, rovnováha, ktorá je potrebná, príslušný účel a ochrana. Určite by mohli byť e, problémy pri zákaze tohto prístupu. E, už som asi hovoril pridlho, takže pani predsednička, ak mám ešte minútku, rád by som povedal e, priateľovi Ulemu o PNR a SWIFT, že nad rámec poskytnutých vysvetlení pokiaľ ide o proporcionalitu i efektívnosť je dôležitá. V, v tom ohľade PNR je efektívny a dôležitý nástroj. Tí, ktorí to poznajú, vedia nájsť si svoju inú cestu. A proporčnosť, veľmi konkrétny príklad, pokiaľ ide o bezpečnostné kontroly, bezpečnostné kontroly nemusia byť v tom, že e, skenujeme e, telo osoby. A po, posledná otázka pani Jiménez. Spravedlňujem sa, že nevyslovím zvyšok vaš, vašich mien. Navštívil som množstvo väzení na svete a chcem zdôrazniť, že som nebol ich zákazníkom, ale robil som to v svojej Eh, odbornej pozícii. Je to systém zložitý, ktorý potrebuje rovnováhu, rovnako tak pre, pokiaľ ide o obete, ale k obeťom, ak, k obetiam, ak máme mať dôveru, musia byť informované, zapájené, dostatočný čas, aby nedostali verdikt o 10 rokov, procedurálne rozpočtovo sa im treba, veno, im treba venovať pozornosť. E, pozornosť sa venuje podozrivým zločincom, ale keď sa pozrieme na rozpočet štátu, je to neproporčne prerozdelené, pokiaľ ide o takisto zohľadnenie obetí. Takisto smernica e, o právach obetí v tejto súvislosti je relevantná. Ďakujeme. Krim Hergen, pán Kastejcho, ďakujeme za to, že ste sa dostavili, že ste prijali naše pozvanie. Pán Grim Hayden. Rád by som vás rada by som vás vyzvala, aby ste ma prevádzali do e, e, väzníc v Taliansku, aby ste videli e, e, medzi normálnym režimom a režimom po 41 rokov. Ďakujem vám, ďakujem vám za vaše odpovede. Bohužiaľ, z časových dôvodov všetky otázky odpovedané nemohli byť. Máte ďalšie otázky, ktoré by ste chceli položiť? Je, očividne tomu tak nie je. A tak chcem vyhlásiť, že ďalšie zasadnutie po letnej prestávke bude 17. septembra od 15 do 18.30. Takisto 18. septembra od 9 do 12.30 a 15 až 18.30. Budúci týždeň máme ešte e, navštevu delegácie do Srbska. Poprosím vás, aby ste čo najrychlejšie opustili tú, ten, túto sálu, pretože so zatvorenými dverami bude ešte zasadať skupina koordinátorov. Len, len povolaným je, povolený, je povolené v sále zostať.